vysoký počet žiadostí o slovo v rámci vysvetlení hlasovania, avšak e, tieto vysvetlenia môžu trvať maximálne, e, naozaj maximálne do 14.45, aby sa mohla e, pripraviť sála na ďalšiu schôdzu, plenárnu schôdzu od 15. Všetky ostatné zvyšné vysvetlenia hlasovania budú potom pribiehať zajtra po hlasovaní alebo môžu byť predložené aj písomne. cominciamo dalla relazione gabriel mato ha la parola l'onorevole corbett per un minuto prvý bude eh, pán corbett k správe pána gabriela mata o tuniakovým modroplutvom. Vážený pán predseda, keď sme hovorili včera tu v pléne na túto tému, pán Faráž poukázal tento je skutočnosť, ktorá nejako nesúvisí s touto správou, ale súvisí s populáciou ostrieža a tiež opatreniami na ochranu populácií ostrieža, s ktorými nebol spokojný a začal útočiť na Európsku komisiu. Ale ja som predpokladala, že niekto, kto je už tak mnoho rokov v Európskom parlamente, by trochu poznal proces príjmania rozhodnutí v EÚ. Komisia predložila len návrh v tejto veci, zvolení ministri národných vlád členských štátov prijali potom rozhodnutie, e, voči ktorému namietal, a to vrátanie britského e, konzervatívneho ministra pána Georgea Justosa. Nechcel však útočiť na tých, ktorí nie sú zodpovední za toto rozhodnutie. Obrátil svoj útok na Európsku komisiu veľmi nesprávne a týmto prejavil svoju neznalosť alebo svoj cynický postoj keď sa snažil využiť to v blížiacej sa predreferendovej kampani vo Veľkej Británii. Je to odsudenia hodné správanie. A ďakujeme pekne. A pani Torres Martinez. Joder, no me va esto, no me enciende. No. ¿Sí? Puedes hablar. Eh, Ďakujem pekne. Ťažko tu môžem teraz vystupovať, keď je to taký hluk, ľudia nerešpektujú vystupujúcich, ale chcela som povedať jednu vec, hoci sme to presunuli najskôr to e, prijatie najs, e, najskôr tohto e, dokumentu, tak e, vyzerá to, že práca ry, ako keby nebola dôležitá pre ľudí, ktorí eh, hlasujú a rozhodujú o budúcnosti všetkých týchto ľudí. A potom tie kvóty to už ani nehovorím, ako to ľudovci v našej krajine eh, rozdeľujú, odkedy prišla tá kvota pre rybarov. Pretože keď sa pozrieme na či už eh, tohto tuňaka modroplutvého, alebo aj iné živočíšne druhy, tak ten, táto politika rybolovu proste nie je čestné nepodporili, ktoré by mala. A ľudia, ktorí schvalujú takéto opatrenia, ktoré v skutočnosti idú proti našim občanom, by si mali spýtovať svedomie. E, v tejto správe je napísané, že nie je žiadna pozícia, ktorá by e, jasne povedala, aká je hodnota, význam rybolovu pre e, spoločnosť, pre hospodárstvo a preto podľa nás to bolo hanebné. Teraz nás teší, čo sa bude ďalej robiť s tou správou, ale naďalej budeme e, bojovať za to, aby e, rybári e, v Stredozemnom mori a takisto aj v, pri Kanárských ostrovoch, pokiaľ ide o tu nejaká modropultového, aby mali takú kvotu, ktorá im prináleží. Ďakujem pekne. Ďalej, Marinkins. Ďakujem pekne. Návrh uznesenia si kladie za cieľ efektívne plnenie spoločnej politiky rybolovu, e, konkrétne v prípade tu nejaká modroplutvého v Stredomorí, Stredozemnom mori a v Atlantickom oceáne. Tradične sa v love využívajú rôzne tradičné metódy, e, rôzne rybolovné vybavenia a je to spojené s mnohými ťažkosťami. Nemali by sme ohrozovať rovnováhu medzi ekonomickými faktormi a tiež bezpečnosťou rybolovu a tiež um, je potrebné proti ním bojovať um, tiež e, v kontexte plnenia spoločnej politiky rybolovu sú e, potrebné ďalšie kroky. Myslím, že však sme celkovo na správnej ceste, pán Hanen. Ďakujem, pán popredseda parlamentu. Vždy je zmysluplné posudzovať organizáciu na základe e, svojich výsledkov. Už e, sme boli svedkami toho, keď nám to vysvetovali, ako sa Európska únia musí rozširovať, musí mať spoločnú daňovú politiku, vojenskú politiku a tak ďalej. Teda mali by sme si predovšetkým položiť otázku, ako presne e, dokáže plniť výsledky v oblastiach, kde už má právomoci. Spoločná politika rybolovu bola zavedená v roku 1972 a pozrime sa na výsledky z tejto oblasti, ako sa výrazne znížili počty rýb, populácie rýb v našich moriach čoraz hlbšie musia eh, rybári eh, siahať e, a tým ohrozujú výrazne ekosystémy v našich moriach e, a pritom ide o prírodný obnoviteľný zdroj. E, máme nejaké iné náznaky, než to, že tieto výsledky úplne zlyhávajú. Naozaj chceme týmto ľuďom dať na staroť aj naše vojska, naše deti, naše zdravotníctvo, len vyvodte závery z toho, čo tu vidíme. Parola, Ďakujeme pekne, pán Wolf. Pán predseda, dnes jediný človek, komisár z Malty, zavádza nariadenie, nie smernicu, ale pravidlo, ktoré bude mať vplyv na 800 tisíc rybárov vo Veľkej Británii, ľudia, ktorí po voľnom čase lovia ryby. Teraz e, počúvajú od tohto jedného človeka, ktorého nezvolili ani oni, ani nikto iný v Európe, že môžu vyloviť len jednu rybu. Nezáleží v tejto Európskej únii na demokracii, nezáleží e, na vláde ľudu záležili na tom, um, čo považujú za so správne elity pre týchto ľudí. Abraham Lincoln raz povedal, že nikto nie je dosť dobrý na to, aby vládol bez súhlasu ostatných. Ak by Európska únia len pochopila uh, túto zásadu, že uh, vláda je určená pre ľudí a ľudia musia rozhodovať o tom, uh, ako budú vyzerať ich životy a nie elity, aby rozhodovali. Len na upresnenie ako informácia. Európsky parlament dnes hlasoval o nariadení, predkladá ho Európska komisia a predkladá to komisia parlamentu a rade. Poprosím vás, aby ste si ma vypočuli, však inak to nemá význam, pán poslanec. Chcel som vám len pripomenúť, opakuje pán predseda Chcel som pripomenúť, že Európsky parlament dnes hlasoval o nariadení. Nariadenia nie sú vnúcované komisármi, ale komisia ich predkladá rade a, komi- a parlamentu na schválenie. To je len pre takú informáciu právneho charakteru. A teraz ideme na správu Langen. Vysvetľuje pán Korbet. Táto správa e, sa týka rôznych aspektov eh, konkurenčnej politiky a je veľmi rozumná. Isté, že je tu jedna vec, ktorá je mimoriadne aktuálna v tejto chvíli a síce ehm, konkurencia v oceliarskom sektore eh, zo strany eh, dumpingu producentov ocele z Číny. Je to otázka hospodárskej súťaže, ale aj obchodu. Komisia už pred tým časom navrhla posilniť naše obrané opatrenia z oči voči takejto situácii, ale ktorá krajina blokuje, prosím, toto na rade, ktorá krajina celý proces zastavila a ktorá nám bráni v tom, aby sme prijali aktuálne eh, naliehavé kroky. Je to Veľká Británia. Eh, britskí konzervatívci sú jední z páchateľov eh, v tomto procese, obmedzujú, viažu nám ruky a nemôžeme tým reagovať na toto konanie Číny ehm, mohli sa prijať e, opatrenia na národnej úrovni vo všetkých členských štátoch, ale je to zablokované. Um, kedysi tu boli tendencie všetko hádzať e, na Brusel, všetku vinu. A teraz sa však ukazuje, že to vôbec nie je pravda. Poprosím vás, aby ste rešpektovali rečnícky čas. Máme príliš veľa prihlásených a nebudeme môcť udeliť všetkým slovo je 14 mm, prihlásených, potom ďalších 15. Čím viac budete hovoriť, tým menej rečníkov môže vystúpiť. Tak rešpektujte ostatných. Pani Morvaj. Bár nemmel szavaztam, a C pont... Ďakujem pekne. Ja som hlasovala proti tejto správe. Páči sa mi najmä e, o CKC, V mnohých postkomunistických krajinách to je veľmi relevantné. Politika hospodárskej súťaže je jeden z nástrojov, ako chrániť európsku demokraciu, pretože bráni koncentrácii finančnej a je hospodárskej moci v rukách eh, niekoľkých vyvolených. Je to v rozpore akejsi feudálnej eh, hrstky síl eh, tých, ktorí sú pri moci, pri hospodárskej moci, ktorí potom rozdeľujú európske peniaze svojim spriaznencom. Je to v rozpore s dnešným konceptom, súčasným konceptom demokracie, keď politika hospodárskej súťaže by mala poskytovať rovnaké podmienky všetkým subjektom bez hľadu na to, s kým sú priatelia, s kým nie sú. Ďakujeme pekne, pán Marmi prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Politika hospodárskej súťaže EÚ je jeden z rozhodujúcich e, prejavov krokov Európskej únie, ktorý má automatický vplyv na hospodársky rozvoj aj sociálnu e, sféru, aj z medzinárodného hľadiska. Je to dôležité. Je potrebné však nájsť rovnováhu medzi záujmami e, spotrebiteľa a aspektami hospodárskej súťaže práve toto je cieľom e, tejto správy. Venujú e, sa tu predovšetkým e, konkrétne aspekty pozornosti Európskej komisii. Je potrebné zohľadňovať aspekty kohézie, aby sa zlepšila národná politika a aj um, formy zdaňovania a priemyslu tiež je treba bojovať proti monopolom. Toto všetko sa v správe spomína a ja to považujem za správne. Musíme mať takú politiku hospodárskej súťaže, ktorá zaistí um, predsedovanie záujmov našich spotrebiteľov, ale tiež zaistenie našej e, konkurencie na medzinárodnej sfére. Ďakujeme pekne pani Makovej. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala inak ako celá politická skupina ECR. Ja si myslím, že Zdravá fiskálna hospodárska súťaž je súčasťou EU. Daňové raje, daňové úniky a podvody nás stoja e, asi viac ako bilión eur ročne. A tieto peniaze musia platiť e, európsky daňoví poplatníci. A je rozdiel, keď sú firmy, ktoré platia alebo neplatia svoje danie, Takže musíme zabraniť tomu, aby firmy nezakladali e, svoje sídla v daňových rajoch a aby boli zdaňovaní tam, kde generujú zisky, aby e, sme mali korektnú hospodárskú súťaž. Firmy, ktoré majú e, svoje sídlo v daňových rajoch, by nemali mať prístup k e, verejným tendrom. Mali by sme byť informovaní o všetkých európskych firmách a podnikoch a nútiť ich, aby platili svoje dane e, v tých krajinách, kde generujú zisky. Ďalší rečník. Pán Kelly, e, ďakujem pekne. Ja som hlasovala samozrejme za túto správu. Je v nej obsahnutých mnoho dobrých a budú v praxi plniť. Pomôžu nám v Únii zachovať pracovné miesta a vytvárať nové Chcel by som eh, sa v krátkosti vyjadriť k niektorým pozmievacím návrhom, ak dovolíte. Ani ja, ani moji kolegovia v strane Finugel ne, sme nehlasovali spolu so skupinou v niektorých týchto prípadoch, konkrétne 76 bod 3 a 89. V týchto pozmievacích návrhoch sme sa zdržali, pretože sa eh, týkajú spoločného konsolidného základu daní z právnických osôb. S týmto nesúhlasíme. Dovnívame sa, že je to v kompetencii členských štátov a to výlučne členských štátov, aby regulovali svoju daňovú politiku. Okrem toho sme sa zdržali aj pri návrhu 8.10.1.2, pretože sa domnívame, že Európska únia tu prekračuje iniciatívu e, zakotvenú do trešej dokumentu, Chcem však oceniť túto iniciatívu, najmä čo sa týka prínosu pre polnospodárov a zlepšenia zvýšenia cien, ktoré by mali byť viac prispôsobené nákladom na výrobu. Ďakujem pekne, pán Hanan. Ďakujem, pán podpredseda. Podľa Medzinárodného menového fondu podiel svetového HDP, ktorý pokrýva 28 členských štátov, e, sa znížilo 30, z 30 v 80. rokoch na 17 v roku 2015 čo teda má za, e, spôsobuje takýto výrazný pokles? E, nemôže predsa byť e, spolo, spojený takýto pokles iba s tým, že sa rozvíjajú rozvojové krajiny um, tak rýchlo. Vieme presne, kde je problém. Ide tu o prílišnú reguláciu a tu nemám na mysli len o ničenie pracovných miest, o smernice ako napríklad REACH, IFMD a tiež snahy o tak daňovú harmonizáciu. Hovorím tu konkrétne o inštitucionálnu firmnú formu lobovania, ktorá sa snaží zavádzať také pravidlá, ktoré sú prospešné pre eh, veľké banky, veľké nadárodné podniky a ktoré potláčajú menších konkurentov. A, a to má za následok, že títo podnikatelia odchádzajú do exilu, ak chcú naďalej eh, byť úspešní. Pokiaľ tento systém bude fungovať, Európska únia bude naďalej eh, upadať ekonomicky. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani McGuinness. You, Ďakujem pekne Vítam túto správu, podporujem ju. A 104, 105, 106, 107, to sú oceky, ktoré parlament podporil, to ma teší. Ja som spravodajkynia, pokiaľ ide o nesprávne e, postupy, alebo neferové postupy, pokiaľ ide o potravinový reťazec. E, toto je naozaj e, zaujímavé prepojenie aj na našu prácu, ako, aké, aké riešenia návrhneme, pokiaľ ide o tieto neférové postupy, či sú teda proti duchu hospodárskej súťaže. Takže veľmi ma teší, že práve tieto 4 body sú v tom eh, návrhu obsiahnuté a boli schválené. Ďakujem pekne. Ďalej, poslankyňa Doc. Ďakujem pekne. Hlasovala som proti, eh, aj keď súhlasím s tým, že máme za úlohu podporovať hospodárske prostredie, ktoré je konkurenceschopné. Ale eh, treba umožňovať podnikom dosávať sa na nové trhy, treba osraňovať prekažky rastu. Chcela by som sa venovať otázke štátnej pomoci konkrétne. V Severnom Írsku máme priemyselné odvetvia, ktoré celé roky e, sú e, predmetom rôznych štúdí zo strany Európskej komisie, rôznych šetrení, či tam nebola štátna pomoc a tak ďalej. A bolo povedané, že ve väčšine prípadov tie rozhodnutia boli zákonné, ale e, je tu retroaktívne e, rozhodnutie e, vyberať poplatky od rôznych prevádzkovateľov v bridlicovom sektore. A to znamená, tieto retroaktívne poplatky, že niektorí ľudia v niektorých regiónoch dokonca budú musieť uzavrieť, e, ukončiť svoju prevádzku, hoci sa snažili e, pracovať e, čestne a tie chyby nespravili úmyselne. Ja som sa stretla s komisárom, aby som o tomto hovorila osobne, ale je dôležité, aby takéto niečo sa už nikdy znovu nezopakovalo, aby firmy mohli takto čestne pracovať do budúcna. Ďakujem pekne. Ďalej poslane, poslankyňa Harkin. Ďakujem pekne. Táto správa o hospodárskej súťaži a politike v tejto oblasti obsahuje veľmi e, mnohé zaujímavé nápady, pokiaľ je štátnu pomoc v prípade finančného sektoru. To tiež e, vedie e, k narušeniu hospodárskej súťaže. Ja súhlasím s tým, čo tam je napísané. Treba dávať pozor na to, aby regulácia nenarúšala hospodárskú súťaž v prospech veľkých bank. A v Írsku máme presne situáciu od januára teraz, že sú limity e, na vklady, ktoré sa môžu dávať do tzv. kreditové únie. To sú neziskové finančné inštitúcie, ktoré sú vlastnené samotnými členmi. A máme tam limit 100 tisíc 000 e, eur pre tých, ktorí, ktorí, ktorí sú investovať do týchto kreditových úní. A ja si myslím, že ale reálne e, dopad bude ten, že, že tieto kreditové únie sa dostanú preč z trhu, že budú vytlačené z trhu a nebudú môcť súťažiť na trhu. To je podľa mňa v duchu, e, práve že to nejde v duchu hospodárskej súťaže. E, takže pozor na to a veľmi vítam tie záväzné kroky, pokiaľ ide o potravinový reťazec, e, tam naozaj obchodníci škodia aj spotrebiteľom, aj e, farmárom. Treba konať. Ďalej poslanec Wolf. Milton Friedman svojho času povedal, že najväčšie výhody civilizácie, či už v oblasti architektúry, architektúry malby, e, priemyslu alebo polnospodárstva nikdy neprišli z centralizovanej vlády. A tu teraz sedíme v epicentre centralizovaného riadenia, centralizované vlády v Európskej únii. Máme to centralizované na rade, na komisii, kde sú ľudia, ktorých nikto nezvolil. A tu práve v oblasti hospodárskej súťaže aj tejto politike opäť vidíme, ako centralizovaná vláda chce e, dostať podniky pod e, svoju kontrolu centralizované, máme centralizovanú menu, e, máme euro, vidíme, aké škody to vytvára v Európe, nezamestnanosť permanentných a tak ďalej, e, centralizované regulácie máme tiež, vidíme, aký tu je dopad na obchodovanie EÚ a musíme sa z toho poučiť. Musíme sa poučiť, že Európska únia by nemala už byť centralizovaná. Vráťme právomoci členským štátom, aby tie mohli byť slobodné, aby mohli navzájom súťažiť na celosvetovom fóre. Ďakujem pekne. Ďalej správa Word. E, pani Morvaň sa páči. a kultúrák közötti párbeszédről szóló jelentést nem tudtam támogatni különös tekintettel. kultúra je témou tejto správy nemohla som ju podporiť vzhľadom na to, že sa malo hovorilo o určitých hodnotách a témach, pretože nepodnecujú dialog. Nemôže existovať dialog medzi kultúrami, keď E, ženy a dievčata nemôžu napríklad na verejné miesta večer, na štedrý večer či na silvestra nemôžu ísť do ulic. Tiež sa nemôže hovoriť o kultúre, keď európske ženy nemôžu cestovať vlakom bez strachu a tiež ťažko môžeme hovoriť o dialogu medzi kultúrami, keď nemôžeme ísť športovať alebo ísť na bazén Treba povedať všetkým tým, e, ktorí nám chcú odobrať práva, ktoré získali naše matky a staré mamy, tak všetkých týchto treba uväzniť alebo vyhodiť z EÚ a nech sa vrátia tam, odkiaľ prišli, pá, pani Mici. Ďakujem pekne, keď Monet plánoval základy EÚ, povedal, že ak by to spravil na novo, tak by začal so vzdelávaním s kultúrou je veľmi dôležité, aby ďalšie generácie, ktoré budú mať, by mali teda mať e, zodpovedných e, e, občanov. Treba bojovať proti radikalizácii, proti xenofóbii, rasizmu a tak ďalej. Preto gratulujem pravodajcovi a hlasovala som za. Teší ma, že moja predstava bola zohľadená tiež, aby sme hovorili o tom, že deti majú sa stretávať aj s inými kultúrami, odkedy sú mladé, aby, aby sa vzdelávali v tejto oblasti. E, a chceme mať aktívnych európskych občanov, teda napríklad občianske vzdelávanie, to musí začínať e, v mladom veku, takže školské osnovy by mali obsahovať e, návštevy v iných členských štátoch, aby deti už v mladom veku e, boli exponované, aby, aby boli vystavené rôznym európskym kultúram, aj jazykom, aj histórii. A to e, nám e, zabezpečí, aby aj ľudia dospeli neskôr mali lepšie spoločné porozumenie európskych e, hodnot. E, ďakujem pekne, e, poslanec Mamikins. Ďakujem pekne kultúrna rozmanitosť, to je dôležitá súčasť nášho sveta, teda medzikultúrny dialog je niečo, čo má za cieľ vzájomné e, porozumenie. A samozrejme kultúra, vzdelávanie, tie sú dôležité e, v našej spoločnosti a teraz aj e, celkovo na svete. To je vec, ktorú nemôžeme už dlhšie ignorovať, lebo stále prebiehajú rôzne negatívne stereotypy, je veľmi dôležité, aby sme podporili transformáciu vzdelávacieho systému, lebo niekedy systém nie je veľmi efektívny. E, v niektorých členských štátoch to by sme mali pamätať na to, aby sme ochraňovali kultúrnu identitu, pokiaľ je o, o, ten nadnárodnú, o tú nadnárodnú úroveň. Je to veľmi dôležité, je to vitálne. A takisto je dôležité, aby sme sa prispôsobovali aby sme pozmenili princípy uvažovania eh, do budúcna, aby sme si aby sme zabezpečili dobre fungovanie našej spoločnosti a našich hodnot do budúcna. A kulturális sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd igénye mindig is jelen volt. Kul- dialog medzi kultúrami by mal mať cieľ, jasný cieľ v EU a nemal by byť pod vplyvom posledných vln imigrácie. Diverzita členských štát existuje, pretože väčšina z týchto krajín nie sú etnicky homogénne a to znamená spolužitie s viacerými etnickými skupinami a národnosťami. A to môžeme dosiahnuť jedine vtedy, keď budeme mierovo spolu nažívať medzi eh, menšinami v jednotlivých krajinách. Treba zdôrazniť, význam dialogu medzi kultúrami, ktorý má viaceré línie, ale žiaľ vidíme, že členské štáty si nechcú uvedomiť, aký význam má dialog e, tých národnostných menšín, ktoré majú isté potreby a tak ďalej. A preto tieto menšiny vyberajú EÚ, aby ona e, sa venovala viacej tomuto procesu, aby bolo väčšie vzájomné porozumenie. Pani Petir, nech sa páči. Predsedniče, podržala som ovo izvješće jer interkulturalno Ďakujem pekne. Ja som podporil túto správu, pretože hovorí o medzikultúrnom dialogu, ten je veľmi dôležitý, pokiaľ chceme rešpektovať e, rozmanitosť a e, dosahovať mier, ale tento dialog častokrát e, chýba práve v dnešnom svete a v Európe zabúdame na základné hodnoty, na ktorých bola postavená naša kultúra, naša civilizácia a preto ma veľmi teší, že táto správa zdôrazňuje dôležitosť rodiny, pokiaľ ide o ochraňovanie kultúrnej identity a tradícií a zdôrazňuje E, sa tu aj to, že učenie sa o vlastnej kultúre to začína doma. E, čiže treba chrániť spoločnosť, treba chrániť rodiny a takisto aj tie hodnoty, ktoré rodiny predstavujú pre naše deti. Pokiaľ ochránime rodiny, tak e, nemusíme sa bať, že naša kultúra bola ohrozená, pretože <clears throat> budeme vychovať také deti, ktoré budú milovať to, čo je im vlastné a budú rešpektovať aj to, čo je odlišné. To je prvý krok. Ďakujem pekne. Pán Polčák, ďakujem pán predseda za udelenie slova. Túto správu som podporil, pretože som si vedomý, že výchova, lepšie poznávanie a tiež a základné hodnoty únie, ktoré sú v článku 5. A je to právny štát, obrana ľudských práv, to sú hodnoty, za ktoré stojí za to bojovať a chrániť. A zdieľať ich tým kultúram a spoločnosťam, ktorí ešte do tejto fázy nedospeli, ale dovolím si vyjadriť tézu, že Medzikultúrny dialog nie je nič iný, len multikulturalizmus a podľa mňa je mierne nebezpečné, aby sme nahrádzali vedomie našej identity a našich koreňov a tradícií práve touto údajnou hodnotou multikulturalizmu väčšina štátov, ktoré sú členmi EÚ, ale do tejto fázy vývoja spoločnosti ešte nedospali, tak im vyčítajú tento e, nedostatok, ale podľa mňa je to dosť oneskorené. Pani Doc. Pán predseda, ja ako poslankyňa za Severné Írsko uznávam um, potenciál transformácie, e, e, najmä keď je o mladých ľudí, ktorí sa majú e, pozitívne angažovať s tými, ktorí e, čo skoro prídu z úplne iného kultúrneho prostredia a napriek teroristickým útokom, e, trendom radikalizácie v posledných mesiacoch ja rozhodne podporujem potrebné opatrenia zacelené na zastavenie naberania mladých ľudí do týchto tendencií, ktoré sú zamerané proti tolerancii. Myslím, že do celej Európy by sme mali vyslať jasné posolstvo, že v tejto bitke je dôležité, aby národné vlády mali primárnu úlohu v tomto procese. Táto správa sa snaží ovplyvňovať samotnú povahu vzdelávania členských štátov, chce harmonizovať legislatívu e, v kontexte kultúrneho dedictva a kultúrneho prejavu. Toto sú veci, ktoré sú predmetom výlučne zvrchovaných vlád, nie Európskeho parlamentu. Takéto rozdiely na úrovni populácie si vyžadujú opatrenia na úrovni najbližšie k občanom a na to by sme si mali eh, spomínať tu v Bruseli, keď rozhodujeme o týchto veciach nesprávne. Ďakujeme pekne. A teraz eh, pán Vaj. Ďalšia správa pani Morvaj. Nehlasovala som za túto správu o finančnom rámci o finančných službách, pretože chýbajú akési línie do budúcnosti, ktoré boli platné ako normy už v minulosti a mohli by zabrániť tragédii tých tzv. Zahra- zahraničných devíz kvôli nedostatočným informáciám toto všetko už existovalo predtým. Keby sa všetko adekvátne aplikovalo a keby bol aj kvalitný finančný a bankový dozor, a to bola aj otázka, ktorú som položila komisárovi, čo robí EÚ, aby zabranila tomu, aby tieto osoby, ktoré sa nachádzajú v tragickej situácii kvôli tým devizovým úverom, ktoré si vzali, tak nedostala som ako vždy odpoveď pán Mamikins. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Po globálnej hospodárskej kríze pred desiatimi rokmi ešte stále tu v Európe vidíme dôsledky najmä vo finančnom sektore, ktorý bol zasiahnutý veľmi e, silne. Ovplyvnilo to tiež kapitálové trhy, rôzne finančné služby a však e, naša cesta riešení týchto problémov e, ešte neskončila. Všetky inštitúcie zapojené do tohto úsilia, tiež na národnej úrovni, by mali spolupracovať e, užšie, aby sa plnili všetky potrebné reformy a aby sa zabránilo možným podobným krízam do budúcna. Jeden z faktorov, ktorý spôsobil krízu v roku 2007 a 2008, bola neefektívnosť bankového systému a a tiež nedostatky v systéme monitorovania. Preto toto rozhodnutie je mimoriadne dôležité, ktoré sme dnes odhlasovali. Ďakujem. Pani Makovej, prosím. Ďakujem pekne. Finančná kríza vyvolala potrebu prijatie určitých legislatívnych opatrení na EÚ úrovni a aplikácia ale narazila na viaceré ťažkosti v členských štátoch. Došlo tiež k e, vytvoreniu určitých ustanovení, ktoré boli protirečivé. Táto správa sa venuje všetkým týmto prázdnym miestam a problémom a navrhuje iný prístup otázke aplikácie legislatívneho rámca, ktorý sa veľmi unáhlene diskutoval počas finančnej krize, je potrebné, aby členské štáty mohli skorigovať to, čo sa neurobilo eh, dostatočne dobre pri aplikácii legislatívneho rámca. Je to v prospech transparentnosti legislatívneho procesu. Toto všetko je potrebné. A tiež vyhodnotenie prijatých opatrení počas ekonomickej krízy. Prebehlo viacero rokov a skonštatovali sme, ako hospodárska kríza sa vyvinula a je potrebné, aby sme mali opatrenia adaptované na súčasné potreby. Ďalší ročník viackrát som vystúpil ku kvalite normatívy vo finančnej oblasti. Schválenou správou robíme krok vpred k väčšej transparentnosti legislatívneho procesu finančných služieb, aby sme zabránili e, výchylkám a tým e, takým krízam, ako je z roku 2008 tieto rizika eh, ale nie sú úplne odstránené. Keď sa pozrieme na mm, situáciu eh, dohľadné orgány v členských štátoch eh, nerobia dostatočnú iniciatívu, nie sú dostatočne koherentní aj v aplikácii legislatívy. Tlmočnička sa ospravedlňuje, ale rečník číta takým rýchlým tempom, že nie je možné kvalitne pretlmočiť tento prejav hospodárska súťaž e, z Číny a z ďalších krajín e, potrebuje aj kultúrne zmeny na našom trhu, iný prístup aktérov na našom trhu. Honorable Kelly. Pán Kelly. Eh, Ďakujem pekne. Ja, keďže som tu bol aj v prechádzom volebnom období, až do Svorského padúku a bol som svetkom neustáleho úsilia vás, pán predsedajúci, vtedajšieho komisára, tiež pána komisára Barniera v snahe riešiť aktuálne palčivé problémy, zaviesť takú legislatívu, ktorá by zaistila, že tieto problémy by sa neopakovali. Myslím, že je prospešné, že teraz sa snažíme vyhodnotiť, čo sa podarilo, čo sa udialo a snažíme sa eh, predísť podobnému dianiu do budúcna. Posledný rečník upozornil napríklad eh, na možné dopady využívania brlicového plynu um, v prípade firiem aj celej ekonomiky EÚ musíme byť veľmi obozretní neustále. Chcem najmä oceniť vytvorenie bankovej únie a tiež disciplínu, ktorú to um, takéto opatrenie priniesie celému bankovému systému. Myslím, že musíme byť v každom prípade veľmi opatrní a obozretní v prospech budúcnosti všetkých našich občanov. Ďakujem. E, ďakujeme pekne, pán Polčák. Ďakujem za udelenie. Ďakujem. Pán predsedajúci, podporil som túto iniciatívnu správu, pretože si myslím, že dobre ilustruje základné problémy, ktoré vidíme v prístupe práve k financiám na európskom trhu a Únia kapitálových trhov je tiež súčasťou. V porovnaní s prístupom financovaní E, malých startupov a tak ďalej. Toto je základný problém pri rozvoji firiem e, v sektore služieb EÚ a potom sú to aj investície a možnosť vytvárania inovácií v EÚ. Preto som túto správu podporila, bol by som veľmi rád, Keby komisia rešpektovala túto správu pri vytváraní legislatívy na tomto poli a v Únii kapitálových trhov? Passiamo. Ideme na správu Matera. Slovo má pani Malina. Gracias, presidente. Bien, las mujeres no somos. Pani Valina, my ženy nie sme nejakou vedľajšou časťou spoločnosti a niekto iný nemá rozhodovať nad tým, čo máme robiť. Ženy rovnako ako muži máme právo rozhodovať o vlastnej budúcnosti, o tom, či chceme byť podnikateľky alebo zamestnanky, či chceme byť matky, e, slobodné či vydaté. Mm, podnikateľský duch je možnosť, ale nie je to nejaké magické riešenie, ktoré dosiahne harmonizácie osobného a odborného života. EÚ musí podporovať také politiky, ktoré odstrania nerovnosť a rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami, aby sme dosiahli skutočne zmierenie rodinného a profesionálneho života, pomáhať e, ženám, aby rozvenuli svoj plný pracovný aj humanný e, potenciál, nezávisle od toho, čomu sa venujú. A nie len tým, že sa bude podporovať ten či ktorý sektor, ktorý je zaujímavý pre hospodárstvo posledné eh, politiky posledných desaťročí, ktoré sa aplikovali v EÚ a v členských štátoch, veľmi vážne postihli život občanov. A ženy sú na tom najhoršie v rodine, v práci, aj v mierach chudoby. Je čas, aby sa konečne prestalo eh, presadzovať myšlienko, že ženy svojim úsilím a prácou že sú to len také miesto alebo taká časť spoločnosti, ktoré môže e, e, vyriešiť všetky problémy. Keď na ne zabudneme, tak e, vytvárame problémy nerovnosti a nezamestnanosti. A teda áno, treba podporiť podnikanie žien a pomáhať všetkým tým, ale nie vykorisťovaniu žien. A preto sa moja politická skupina zdržala hlasovania. Ďakujem pani Velina. Hovorili ste v mene Guengel. Pani Koraca Bild. Mm, ďakujem pekne, plne podporujem túto správu. Ženy, podnikateľky, e, to je veľmi nevyužitý potenciál pre rast a pracovné miesta. Je to otázka rovnoprávnosti. My nie sme nejaká slabá skupina, ohrozená skupina. Ženy sú dôležité aktérky v našich hospodárstvách. Je to veľké aktívum. Konečne by mali členské štáty uznať, aký je veľký potenciál pre ženy podnikateľky a aby prijali e, stratégie, aby bojovali proti diskriminácii a prekážkam, ktoré existujú, e, či už je to prístup e, ku kapitálu, či už je to zníženie administratívnych prekážok, či už je to akákoľvek e, forma diskriminácie. A takisto treba bojovať proti stereotypom. Častokrát ženy sú vnímané ako menej dôveryhodné, napríklad v sektoroch ako technológia alebo inovácie a práve preto treba posilniť vzdelávanie, e, školenie, vytvárať kultúru takých druhých šancí, druhých príležitostí, aby si ženy verili, že to dokážu a že môžu same založiť firmu. E, treba podporovať siete, e, networking medzi ženami, aby sa navzájom mohli podporovať, aby si mohli vymieňať osvedčené postupy a mohli sa učiť jedna od druhej. A členské štáty by mali vytvárať e, Mm, e, také podmienky pre ženy, aby mohli lepšie zladiť pracovný život s tým súkromným, rodinným. A to treba robiť aj na národnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďalej pani poslankyňa Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem pogratulovať spravodajkyni IPP k schválenej správe, v ktorej pomenová prekážky, ktorým ženy čelia pri podnikaní. Som presvedčená, že dievčatá a ženy si zaslúžia povzbudenie a podporu pri svojej pracovnej realizácii no som opatrnejšia pri spôsobe akým máme na tejto pôde pracovať s predsudkami ktoré voči ženám pretrvávajú. parlament žiaľ nemôže určiť ako si majú rodiny deliť domáce práce a nemôže sa rozhodnúť že ženám jednoducho zvýši sebavedomie podporným programom. čo ale môžeme v členských štátoch spraviť a na čo môžeme apelovať je ponúknuť ženám možnosti flexibilitu a viac času na vlastnú realizáciu napríklad v podobe prístupu k zariadeniam starostlivosti o deti a kvalitnej odbornej prípravy na školách pretože kvalitnú prípravu na podnikanie potrebujú aj študentky na ktoré dnes pri podnikaní až tak dôsledne nemyslíme budúce zdravotné sestry opatrovateľky kozmetičky či kuchárky. práve mnohé z týchto študentiek môžu byť raz úspešné podnikateľky. ďakujem. Pani Klúne, ďakujem pekne. Ja som podporila s veľkou radosťou túto správu, ktorá sa zameriava na ženy, snaží sa uľahčovať im vstup eh, k podnikaniu, začať eh, svoju vlastnú firmu. My sa snažujeme venovať eh, zamestnanosti celej Európe, najmä sa snažíme venovať podpore malých stredných podnikov, startupov. A isté, že ženy majú obrovský nevyužitý potenciál v tejto oblasti, ktorý musíme eh, využívať. Musíme sa snažiť eh, riešiť problémy, ktoré im bránia tom, aby eh, začali pracovať, aby získali sebavedomie, aby začali podnikať v oblasti napríklad starostlivosti o deti, napríklad k dostupnosti financovania pre svoje podnikanie. Ešte sú nedostatky, musíme zaistiť dostupnosť takéhoto financovania aj pre ženy, aj z hľadiska starostlivosti o deti. A aj tu im musia byť vytvorené podmienky preto, aby mohli začať podnikať. Súhlasím so všetkými predrečníkmi. Myslím, že sa musíme Isté, že venovať eh, najmä legislatívnym opatreniam, nesmieme nejako sa snažiť regulovať eh, fungovanie rodiny, ale musia byť vytvorené všetky predpoklady preto, aby ženy mali vytvorené optimálne podmienky. Pani Morvaj. Ďakujem pekne. Hlasovala som za túto správu, ktorá hovorí o faktoroch, ktoré eh, znevýhodňujú ženy, keď chcú začať podnikať v Európe. V každom prípade ja ako členka výboru FAM by som rada zdôraznila, že treba hovoriť o Európe žien vo všeobecnosti, ale nezabúdať aj na to, aké sú konkrétne ťažkosti a prekažky v postkomunistických krajinách. Napríklad v mojej krajine v Maďarsku neexistuje kapitál, ktorý by umožňoval ani ženám, ale v konečnom dôsledku ani v mužom, aby vytvárali vlastné firmy. Privatizáciou komunistického kapitálu a e, prechodom na nové hospodárstva, príchodom e, západného kapitálu, celé toto, e, celý tento majetok či investície je v rukách investorov a nedal, nespustil sa žiadny program, ktorý by umožnil kapitálové injekcie tým, ktorí dôstojným spôsobom chcú podnikať a vytvárať firmy tak muži ako aj ženy. A to je hlavná prekažka v mojej krajine. Pani Zana. Manje o trečine samozáposlených u Európskoj Ďakujem pekne. Štatistika ukazuje. Manje riskiraju, te sú manje sklone širenju posla. E... Dvostruko veći broj žena e, nego muškaraca radi na pola Ukazuje sa, že najdôležitejšie zdroje, ktoré tu máme pre ženy podnikateľky, je dobrý prístup k financiám a podpora zo strany spoločnosti, aby tie si mohli tieto podnikateľky si mohli e, zladiť svoje pracovné povinnosti a rodiny. Teší ma, že Chorvátsko patrí medzi tie krajiny, ktoré, má, ktoré majú e, strategický plán pre podporu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 tieto priority. Treba povedať, že ešte stále zaostávame. Iba 31% podnikov boli vlastne ženy v Európskej únii, to znamená, ešte máme pred sebou stále dlhú cestu a pokiaľ ide účasť žien na trhu, práce treba si uvedomiť, že vlastne treba nájsť tú vyváženosť medzi rodinným životom a zamestnaním a to vlastne prináša so sebou aj konkrétne výzvy, ktoré musíme ešte riešiť. To je pre nás veľká úloha. Takisto musíme podporovať kultúru podnikateľov, podnikateľskú, predovšetkým v tých oblastiach, kde vlastne ženy by mali mať pracovnú príležitosť, pokiaľ ide o rovnosť, ale takisto treba nájsť túto vyváženosť aj pre obdobie do roku 2020, pokiaľ ide dosiahnutie našich cieľov, to je tých 75%, ktoré tu máme, ale treba ešte urobiť veľa. Pán Mamikins? Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Zdá sa, zatiaľ tu nie je žiadny rozdiel správneho hľadiska, pokiaľ ide o podnikateľky ženy a podnikateľky mužov, ale zo štatistického hľadiska sú tu iné problémy. Je nesprávne, že iba 30 žien, ktoré vlastne sú takýmto spôsobom na trhu, zastúpené. Musíme urobiť patričné reformy na to, aby sme túto otázku rodovú jednoducho dali do rovnováhy. Avšak keď nebudeme robiť patričné kvóty, tak to neprinesie nič dobré, ak to jednoducho bude bez nejakých princípov tzv. zásluhovosti. Treba si to najprv zaslúžiť a potom z toho niečo bude. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ide o tému, ktorú vlastne ja sledujem už celé roky a musím povedať, že keď som si pôvodne pozrel tie číselné údaje, ktoré sa týkajú vlastne toho pomeru medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide podnikateľ, tak som videl veľký rozdiel a bol som prekvapený a pýtal som sa sám seba, prečo sú takéto problémy. A niektorí kolegovia na to pokázali. Jeden z dôvodov je napríklad aj určitá dôvera. A to je tu vlastne tak vštepené do našich hlav a musíme jednoducho robiť všetko preto, aby sme jednoducho odstránili tie problémy, ktoré tu sú pomenované v tejto správe, na to, aby muži a ženy mohli sa stať podnikateľmi ktorí budú vychádzať z rovnakej východiskovej pozície. A to sa takisto týka aj financovania. Máme tu určité vnímanie, že žensk, ženy podnikateľky ako keby nedostávali tú istú príležitosť, pokiaľ ide o ich financovanie, keď napríklad chcú začať podnikať v porovnaní s mužmi. Myslím si, že tieto zmeny, ktoré ktoré chceme dosiahnuť, eh, tieto zmeny vlastne v tej správe obsiahnuté by mohli urobiť potrebný krok, ktorý my potrebujeme na to, aby sa tá situácia zmenila. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Nipetír. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Pokiaľ ide o Chorvátsko, vidíme, že ženy sú zastúpené na úrovni zhruba 30 je to iba kúsok pod európskym priemerom, ale je menší počet žien, ktoré už vlastnia podniky a iba 7 žien, ktoré, si, ktoré začali podnikať a vybudovali svoje vlastné podniky. Toto sú účaje toto sú vlastne údaje, ktoré sú lepšie v porovnaní s obdobím z roku 2001, keď sa robili k tomuto štatistické údaje, ale ženy môžu byť ešte oveľa úspešnejšie. Treba si uvedomiť, že úspech týchto podnikateľiek žien je veľmi veľký a preto ja podporujem jednotlivé e, reformy, ktoré sú navrhnuté v tejto správe, ktoré majú viesť k určitým zjednodušeniam a odstráneniu toho byrokratického zaťaženia a takýmto spôsobom sa vytvára dodatočné programy, pokiaľ ide o vzdelávanie. Myslím si, že je veľmi dôležité vytvoriť špecifické opatrenia, ktoré vlastne takýmto spôsobom pomôžu ženám, aby sa lepšie e, realizovali na pracovnom trhu, na trhu podnikateľského odvetvia a aby zároveň sa to bolo zosúladené aj s ich úlohou ženy v rodine. Ďakujem pekne, pani Doc. Ďakujem veľmi pekne. Ja k tejto diskusii som pristúpila tak, že som podporila ženy podnikateľky v duchu nových návrhov. V Severnom Írsku, kde som bola zvolená, máme napríklad aj predsedkyňu, máme teda ministerky, ktoré sú zastúpené v takomto, v takomto duchu a takýmto spôsobom vlastne e, sa dostala do pozície aj vedúca našej strany, predsedkynia našej strany a myslím si, že toto je obrovský krok smerom dopredu. Avšak stále tu ešte nemáme úspech, ktorý by sme chceli, pretože vidíme, že sa tu navrhujú genderové kvóty alebo dokonca nové možnosti, ktoré by poskytli nové možnosti pre ženy. Vidíme, že máme tu aj príklady z minulosti, napríklad predsedkynia našej strany, ktorá takýmto spôsobom jasne v našej krajine prezentuje odhodlanosť žien e, postaviť sa same za seba. Preto vlastne by som autorom tejto správy chcela povedať celkom jednoznačne. Áno, podporujem všetky formy odstraňovania bariér pre ženy, ktoré chcú vstúpiť do pracovnej sféry. Áno, chcem odstrániť všetky prekážky, ktoré tu máme, napríklad pokiaľ ide o ženy, ktoré vstupujú do vzdelávacieho systému, aby získali lepšie vzdelanie Takýmto spôsobom musíme urobiť všetko preto, aby sa to zlepšilo, ale som predsa len proti kvótam, ktoré by takýmto spôsobom mali zaručiť ako keby pokrok. Ďakujem pekne, pani Harkin. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je veľmi dôležitá správa a ja som veľmi rada, že sa to dalo podporiť. Keď sa pozrieme na číselné údaje, tak vidíme, že 31% podnikateľov napríklad v Európskej únii sú ženy. Takže ja si myslím, že sa musíme opýtať otázku, čo môžeme urobiť na európskej úrovni, a to aby sme podporili ženy podnikateľky ešte viac. Jeden z tých nástrojov, ktoré máme k dispozácii, napríklad je mikrofinancovanie. Ak sa napríklad pozrite na údaje v roku 2013, tak vidíte, že to ten pomer žien a mužov, pokiaľ ide uplatňovanie a žiadanie peňazí z tohto fondu je 60-40. Takže musíme na európskej úrovni urobiť viac a preto som bola rada, že som pod, mohla podporiť túto zmenu, kde sa apeluje na komisiu, aby sa monitorovala táto situácia zo strany komisie, pokiaľ je pridelovanie európskych peňazí na to, aby sa podporila situácia v prospech žien. Myslím si, že mikrofinancie a číselné údaje, ktoré o tomto máme, pokazujú, že to potrebné. Treba podporovať ženy podnikateľky, pretože takýmto spôsobom budeme bojovať proti stereotypom a som skutočne rada, že komisia vlastne tento rok zriadila online platformu, ktorá bude poskytovať vzdelávanie, poradenskú činnosť, ako aj ako aj ten princíp žien anielov, ktoré môžu pomáhať ostatným. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Plura a dostáva ako prvý slovo kolega Bojlan. Nie je tu. Honorevole Zitnanska. Pani Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci gratulujem kolegovi plurovi k schváleniu správy ktorá veľmi dobre zachytáva základné východiska pre skvalitňovanie zručnosti mladých a je tak výborným stimulom pre členské štáty ktoré dbajú na rozvoj zručností mladých. pre mňa je mimoriadne dôležitou a z dennodennej reality vychádzajúcou súčasťou správy skutočnosť že nezabúda na rovnosť príležitostí a teda vyzýva úrady a agentúry zamestnávania aby zvýšili aktivitu pri dodržiavaní dohovoru osn o právach osôb so zdravotným postihnutím a pomáhali takto aspoň čiastočne odstraňovať silnú nerovnosť v prístupe na pracovný trh v správe je taktiež obsiahnutá podpora inkluzívneho vzdelávania ale aj dostupnosť finančnej podpory pre osoby so zdravotným postihnutím ktoré nesmú byť vylúčené z podnikania. rada by som tiež vyzdvihla ešte jeden pre mňa dôležitý princíp ktorý je v správe obsiahnutý a síce ide o flexibilitu a ústretovosť voči študentom ktorá im umožňuje zmenu a úpravu ich študijného zamerania tak aby neboli stigmatizovaní jedným rozhodnutím ale v procese štúdia mohli nájsť to čo ich bude v živote najviac napĺňať. ďakujem. pani ďakujem veľmi pekne. Teším sa, že môžem podporiť túto správu. Ktorá sa sústreduje na mládež a na zabezpečenie ich správnych zručností, tak aby získali potom prácu. Jeden z piatich mladých sú nezamestnaní a nemajú nejakú možnosť v rámci únie, ale keď sa pozriete na rok 1995, tak aj vtedy bolo 20% nezamestnanosť mladých a to je viac ako 20 rokov dozadu. A keď sa pozrieme na dnešnú mládež, tak disponuje lepším vzdelaním v porovnaní s tou predchádzajúcou generáciou. Napriek tomu ešte stále majú problémy na trhu práce. A sú potrebné zručnosti, ako to identifikovala táto správa. A rozvoj tých príslušných a relevantných zručností je nevyhnutný. E, sektor vzdelávania, odborného vzdelávania musí ísť takýmto smerom, musí konať v súčinnosti e, s potrebami trhu práce a s tými, ktorí potrebujú takéto zručnosti, keď nie sú k dispozícii u mladých ľudí. Takže potrebujeme obnoviť to, to, to, ten cieľ, to zameranie, hlavne pokiaľ ide aj o učňovské vzdelávanie. A musíme tieto veci e, jasne zaznamenať na papier, aj pokiaľ ide o terciárnu úroveň, pokiaľ ide o univerzity, ktoré nie vždy vybavia mladých tými potrebnými zručnosťami. Ja vítam zmeny, ktoré sa udiali v našej krajine, pokiaľ ide o rady pre vzdelávanie a odborné vzdelávanie. A na základe tohoto tí, ktorí poskytujú takéto odborné vzdelávanie, zabezpečujú transfer takýchto zručností na tých mladých. Pani poslankyňa Morvajová. Ďakujem pekne. Ja som sa zdržala pri hlasovaní, pretože to, čo som si prečítala v bode A a bode C, a síce, že 4 až 6 miliónov mladých v Európskej únii je bez práce. A že počet mladých vo veku 15 až 25, eh, teda 20 až 25, ktorí sú bez vzdelania alebo bez nejakej pracovnej príležitosti, eh, tak tých je 7 miliónov. 21,4% je miera nezamestnanosti medzi, medzi mladými a v bode C si môžeme prečítať, že hlavne mladí sú mimoriadne dotknutí e, problému nezamestnanosti. Čo by e, pani Angela Merkelová a jej spolupracovníci e, mali robiť a mali by si položiť otázku, prečo za takýchto okolností tu vidia tú možnosť, aby z Afriky alebo z Ázii eh, po miliónoch boli pozývaní eh, migranti, pričom my máme tak vypuklý problém s nezamestnanosťou našich eh, mladých. Oni by mali dostávať tú prácu. Kiučuk, pani Kiučuk, pán Kiučuk. Ďakujem pekne. Pán predseda, hlasoval som za túto mimoriadne dôležitú správu, ktorej cieľom je riešiť jednu z najväčších víziev, pred ktorými Európa stojí. Bezprecedentná miera nezamestnanosti mládeže, ktorá dosahuje až 50 v niektorých členských štátoch. Našim hlavným cieľom musí byť vybaviť jednotlivcov nevyhnutnými transverzálnymi kompetenciami, podporovať aktívne a zodpovedné občianstvo v rámci demokratických a stále viac rozmanitejších spoločností Samozrejme, treba priznať, že aj ten trh sa mení príliš rýchle, aj pracovný trh, a že predpoveď nejakých budúcich zručností, ktoré budú potrebné, nie je to ľahké, nie je to možné. Aj napriek tomu by sme to mali e, sa o to pokúšať a koncipovať to. Musíme podporiť členské štáty, pokiaľ ide o výmenu ich spolupráce a výmenu tých dobrých posvedčených postupov, pokiaľ ide o vzdelávanie a odbornú prípravu, hlavne pokiaľ ide o tzv. wall-based learning. E, musíme ich vybaviť e, technickými jazykovými kompetenciami, tými zručnosťami samozrejme a musia byť e, schopní prispôsobiť sa počas svojich životov a dosiahnuť taký udržateľný prechod zo školy do pracovného života. Pán Ujheli, pán poslanec Ujheli. Ďakujem pekne, pán predseda. Drahé kolegyne, kolegové, ja som hlasoval za túto správu a e, veľmi aktívne som podporoval snahy v tejto veci. Neexistuje žiadna dôležitejšia otázka, ako, ako je vytváranie pracovných príležitostí pre mladých. Viac ako 7 miliónov, ktorí sú nezamestnaní, to je katastrofa. Takto len ťažko si možno predstaviť e, Európu mierovú alebo pokojnú Takéto opatrenia sú preto nevyhnutné a správa ukazuje, akú veľkú mieru zodpovednosti majú pri tejto snahe členské štáty a ich vlády. Ja nerozumiem tomu, prečo e, maďarská vláda nejakým spôsobom ničí e, ten systém vzdelávania a nerozumiem ani prečo zástupcovia Jobiku, tejto radikálnej pravicovej strany, prečo sa zdržali pri hlasovaní a prečo nepodporili túto správu. Ja každopádne každému navrhujem, aby tento dokument vnímali ako základ, podklad a aby túto otázku vnímali ako tú najdôležitejšiu. Pani poslankyňa Spiraky. E, ďakujem pekne, pán predseda. Sú dve čísla, ktoré by som chcela e, predostrieť a ktoré sú veľmi ilustratívne, pokiaľ ide o e, riešenie otázky nezamestnanosti mladých. 5 miliónov nezamestnaných mladých v Európe. K dispozícii sú 2 milióny pracovných miest prečo týmto mladým e, nedáme tie zručnosti, ktoré budú potrebné na to, aby naplnili tieto pracovné miesta, tak aby okamžite mohli naplniť. Členské štáty dokážu vybaviť týchto mladých ľudí, ktorí chcú postúpiť vo svojich životoch takýmito e, zručnosťami, ale je zas e, aj pravda, že v mnohých krajinách falošné vzdelanie sa stáva normou. Musíme preto tlačiť na členské štáty, aby zvýšili monitorovanie a dohľad nad e, financiami, ktoré prúdia do vzdelávania, tak aby to vzdelávanie nestagnovalo, aby v, kutočnom, v konečnom dôsledku teda viedlo k e, pracovným miestam. Musíme konať rýchle, musíme podporovať mladých podnikateľov aj formou programu Erasmus a takisto aj prostredníctvom inštitúcií už existujúcich, tak aby sme napomohli tvorbe pracovných miest. To je mimoriadne dôležité vo všetkých členských štátoch, vrátane môjho, Grécku. Bohužiaľ tam ešte tie nevyhnutné opatrenia neboli prijaté. Pán poslanec Mankins, ja ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za správu pána Pluru, pretože je to veľmi dôležité. Nezamestnanosť mladých je jeden z najvypuklejších problémov eh, v rámci EÚ a aj v mojej krajine, v Lotisku, sa nezamestnanosť mladých eh, dostala do rozmerov až tragédie. Akýkoľvek prístup, ktorý povedie teda k zniženiu nezamestnosti mladých, akékoľvek eh, politiky, ktoré pomôžu riešiť tento problém, tak tie sú vítané. To podstatné v zmysle tohto návrhu je zabezpečiť, aby ľudia do 35 rokov mohli absolvovať stáže. Každopádne potrebujeme opatrenia, ktoré nebudú zamerané len na Lotisko a na východ Európy. Treba to rozšíriť na celú Európu, aby to nebolo fragmentované. Pán poslanec Čogor. Thank you. The Ďakujem. Viac ako 20 e, nezamestnaných mladých v EÚ e, len počiarkuje závažnosť výzvy v oblasti zamestnanosti, ktorú musíme riešiť v rámci našich krajín a to poukazuje na to, že aj tu v Európskom parlamente musíme neustále sa snažiť o to, aby e, sme tieto veci mali stále v hľadáčiku a na programe. Táto správa správne identifikuje nedostatok tých potrebných zručností a takisto aj nezrovnalosti medzi zručnosťami, medzi potrebami pracovného trhu, tak je to v mnohých členských štátoch. Ďalší problém, ktorý ovplyvňuje krajiny strednej a východnej Európy a ktorý musíme urgentne riešiť, to je predčasné ukončovanie školskej dochádzky, hlavne v tých znevýhodnenejších e, častiach obyvateľstva a populácie, ako, sú, ako je rómska populácia napríklad. O to viac by sme sa mali sústrediť na európsky semester a na stratégie členských štátov, tak aby sme dokázali zaznamenať pokrok v rámci systémov vzdelávania a aby sme dokázali pripraviť študentov na ich e, pracovný život a aby sme ich zručnosti spárovali s potrebami pracovného trhu. Pán poslanec Kelly. Ďakujem, veľmi rád som podporil túto správu a hlasoval som tak ako moja politická skupina. Je strašné pozerať sa na tie množstva nezamestnaných mladých v Európe. V mojej krajine počas hospodárskej krízy som bol toho svetkom. Mladí ľudia, ktorí boli vysoko kvalifikovaní, sa uchádzali o pracovné miesta chodili na pracovné pohovory a dostávali stále tú istú odpoveď. E, tento raz ste nedostali to pracovné miesto, ale prosím, uchádzajte sa opäť. No a toto sa deje neustále, stále dokola mladým. Títo mladí sú sklamaní a odchádzajú do zahraničia a to vedie v Írsku k odlivu mozgov, tzv. brain drain. Viem, že veci sa už menia v mojom štáte. Hospodárstvo začína opäť raz, tento rok o 6 a mladí ľudia sa pravdepodobne budú vracať a zaplnia tie pracovné miesta. A dúfam, že to isté sa stane v ďalších štátoch EÚ. Ďakujem a teraz pán Pospíšil. Ja som podporil túto správu. Ja som podporil túto správu Nezamestnanosť mladých súvisí aj so silou ekonomiky jednotlivých európskych štátov, ale zároveň ten fenomén je tak silný, že musíme byť aktívni. A som rád, že táto správa bola prijatá. So zamestnanosťou mladých súvisí aj to, aké majú vzdelanie a ako sú potom konkurencieschopní na trhu práce. A vidíme, že v dnešnom globálnom svete národné vzdelanie nestačí a preto jednoznačne podporujem programy, ktoré prináša EÚ, napríklad program Erasmus. Hovorím to z vlastnej skúsenosti, som vysokoškolský učiteľ a viem, že e, tieto programy skvalitňujú úroveň študentov nie, jazykovo, nie iba jazykovo a odborne, ale aj po stránke životnej vyspelosti. Ak mladý študent strávi rok alebo dva roky v inom štáte EÚ. Páči sa mi aj program Erasmus pre mladých podnikateľov. Správa je dobrá, som rád, že bola prijatá. Ďakujem. A teraz pani Petýr. Pán predsedajúci, ja som podporila e, túto správu, pretože poukazuje na kľúčové problémy v mnohých štátoch EÚ, vrátane v Chorvátsku. Podľa čísel Eurostatu v Chorvátsku miera nezamestnanosti medzi ľuďmi do 25 rokov v druhom kvartáli 2015 bola 43,1 e, Bohužiaľ to znamená, že Chorvátsko je v tomto najhoršie v celej Európskej únii. Domnievam sa, že navrhované opatrenia môžu zlepšiť situáciu v Európe a nalieham na komisiu a príslušné orgány, aby e, predložili programy a projekty, ktoré pomôžu mladým získať e, zručnosti, ktoré potrebujú aby boli konkurencieschopní. A v tomto ohľade chcem privítať túto iniciatívu, aby sa zaviedla užšia spolupráca medzi občianskou spoločnosťou, verejnou službou, podnikateľmi a univerzitami. Aj biznis bude benefitovať z takejto spolupráce, nie iba mladí ľudia, pretože takýmto spôsobom sa vytvoria nové pracovné miesta. Ďakujem. Pán predsedajúci, vítam, že táto správa sa zamiera, zameriava na e, prierezové aspekty nezamestnanosti mladých. Ide o to, aby sa vybudovala základňa zručnosti. Musíme si uvedomiť, že prekažky, ktorým čelia mladí ľudia, sú veľmi roz, rozličné, preto musíme vytvoriť synergie v oblasti biznisu, štátnej správy aj všetkých ostatných sektorov, aby sme ten prechod uľahčili. Táto správa ukazuje, že táto sieť by mala zahrňať e, podniky, najmä malé a stredné, takisto poskytovateľov vzdelávania a e, takisto aj verejnú službu. A musí tu byť kľúčový vzťah medzi verejným a súkromným sektorom. Nemôžeme ignorovať, že táto správa zasahuje vnú, do vnútroštátnych e, právomocí, ale mladí ľudia sú veľmi dôležití pre e, spoločnosť a to autory správy správne vyzdvihujú. E, ESM program má podporovať e, dobrovoľné organizácie, ktoré pracujú e, s, e, s postihnutými mladými ľuďmi, ale v Severnom Írsku bohužiaľ implementácia tohto programu Um, je um, zahatávaná byrokraciou. Mne sa na tejto uh, správe páči, že sú tam praktické návrhy, ako pomôcť 7,5 miliónu nezamestnaných mladých ľudí. Pokiaľ ide o nesúlad zručnosti s tým, čo je potrebné na trhu práce, Niekedy je to nedostatočná kvalifikácia, niekedy je to mm, príliš vysoká kvalifikácia, ale táto správa navrhuje silné partnerstva medzi vzdelávacími inštitúciami, verejnými a miestnymi orgánmi, sociálnymi partnermi a tak ďalej. A cieľom má byť integrovať mladých ľudí na trh práce. A toto e, môže byť uľahčené aj e, vzdelávaním druhej šance, takzvaným. E, zúrazňuje sa tu potreba, aby zručnosti e, vyhovovali požiadavkám trhu práce, ale potom je to vlastne aj o živote, nielen o práci. Mladí e, zamestnávateľia musia byť zapojení do dialógu a takisto mentoring, programy mentoringu, ktoré majú pripraviť mladých ľudí na prechod na trh práce, e, aj toto potrebuje podporu a takisto kreatívny priemysel, technológia a tradičné zručnosti, aj tým môžeme veľa vytvoriť, veľa možností. Ďakujem. A teraz správa Kalas Gebhardt. Prvý rečník, pán Pospišil. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som podporil veľmi rád túto správu. Jednotný digitálny trh považujem za jedno z hlavných tém Európskeho parlamentu a komisie v tomto volebnom období. Niektoré princípy ako posilnenie predaja na internete v cezhraničnom obchode, to by bolo dobre posilniť. Bol by som veľmi spokojný, keby sa to podarilo. Nemáme vnútorné hranice medzi štátmi, máme Schengen, ale na digitálnom trhu ešte stále existujú hranice a tie musíme odstrániť. Výskumy, ktoré vznikli, ukazujú, že firmy eh, predávajú na internete, najmä v rámci národných štátov, ale cezhranične sa predáva málo. Ja som z Českej republiky a môžem povedať, že u nás 26 malých a stredných podnikov predáva na internete, ale iba 7 e, predáva cezhranične. Čiže je jasné, že pravidlá musíme upraviť tak, aby cezhraničný predaj v EÚ mohol fungovať na internete a e, k tomu táto správa vlastne má slúžiť, takže som správu podporil. Ďakujem. A teraz pán Benito Ziluaga, nech sa páči. Nos hemos abstenido en la votación sobre el informe de... Pokiaľ ide o hlasovanie o tejto správe, my sa domnievame, že hospodárstvo sa musí prispôsobiť digitálnej ére a nepodporujeme mantru, že digitálny jednotný trh je riešením pre vytváranie pracovných miest v Európe a pre hospodárstvo Európy. Myslím si, že je tu riziko, že budeme veľké podniky podporovať viac ako malé. My sme podporili pozveňovacie návrhy v tom zmysle, aby digitálny trh lepšie odzrkadľoval to, čo my chceme Takže chceme posilniť radšej neutralitu sieti a ochranu osobných údajov, teda ochranu občana. Internet musí byť globálnym priestorom pre komunikáciu v dnešnej dobe, pre e, participáciu na demokracii, tak ako to bolo počas e, arabskej jary. Internet nemôže byť iba novým obchodným priestorom. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Morvaj. Ďakujem. Ja som hlasovala za túto správu o digitálnom vnútornej e, vnútornom trhu, ale v bode C, bohužiaľ, som si prečítala, že denne 4 malých a stredných podnikov predáva na internete a využíva internet a tam patria aj mikropodniky, tie najmenšie podniky. Ja mm, mám jednu e, známu, ktorá je doma e, s malými deťmi a stará sa aj o e, seniorov a e, ručne doma e, vyrába malé predmety alebo vyrába a varí aj zavaraniny. A ona by mohla um, tieto veci predávať napríklad cez internet a mohla by na tom zarobiť keď sa vrátim do Maďarska, tak sa na úradoch poinformujem, ako, aké existujú možnosti pre najmenšie podniky e, na to, aby mohli lepšie využiť e, online predaj, ako by sa mohla zlepšiť táto situácia. Tešilo by ma, e, keby sme boli prísni ako ľavicovi. Ďalšia rečnička, nech sa páči. My všetci musíme dodržiavať e, prísne pravidlá v EÚ vrátane 14-dňového e, obdobia práva na odstúpenie od zmluvy. Je to férové k zákazníkom, ale zároveň pre podniky to vyvoláva veľké náklady. Veľa našich občanov sa obáva nakupovania na internete, pretože nevedia, aké sú ich práva. Pre e, priemerného spotrebiteľa je ťažké zistiť, či predajca má sídlo v e, stálu prevádzkareň VU. E Keby sme vytvorili nejakú značku, dôveryhodnú e, značku kvality, bolo by to jednoduchšie pre spotrebiteľa v EÚ. Takisto otázka dodávky tovaru musí byť lacnejšia a transparentnejšia. Nemôžeme čakať, že tento online odchod bude, obchod bude expandovať, ak budú dlhé dodacie lehoty. Únia si musí uveriť jednotlivé možnosti, ktoré ponúka e-obchod a internet pre náš jednotný vnútorný trh. Digitálna možnosť jednoducho ponúka e, kroky na revolucionizáciu a zmenu nášho života, života každého jedného z nás. Završenie digitálneho jednotného vnútorného trhu a jeho disponibilita pre všetkých je kľúčová na to, aby sme dosiahli poznatkové hospodárstvo, ktoré poskytuje ktoré bude naďalej rozvíjať konkurencieschopnosť a zabezpečí vysoko kvalifikované pracovné príležitosti. Je dôležité, aby malé a stredné podniky, ako aj občania, mali zabezpečenú potrebnú mieru ochrany, ako aj patričný prístup do sféry online sveta. Občania musia lepšie rozumieť, ako môžu profitovať a využívať v plnej miere digitálnu revolúciu, aby využívali práve služby, ktoré ponúkajú malé a stredné podniky. Práve tieto musia byť lepšie pripravené na digitalizáciu tradičných priemyselných odvetví, na to, aby Európa bola vyzbrojená na výzvy, ktoré stoja pred ňou v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Kaputa. Ďakujem, pán predseda. Test, text, o ktorom sme hlasovali, tak ten jasne hovorí, aké sú tie príležitosti a výzvy, ktoré čakajú na Európu pri tvorbe jednotného digitálneho trhu, ktorý má byť skutočne integrovaný. Ja chcem, aby skutočne tá komisia si tieto vstupy osvojila. Pokiaľ ide o e, cezhraničný obchod, ktorý má zapojiť všetky všetkých aktérov a všetky subjekty, pokiaľ ide o predaj a nákup takýchto digitálnych tovarov. A to všetko súvisí aj s pravidlami copyrightu a tu sú veci, ktoré sa teda viažu na otázku odmeňovania a na práva tých autorov takýchto digitálnych práv. Ďalej je tu otázka boja proti pirátstvu a nezákonnému postupovaniu na, v takomto digitálnom obchode len ak Európska únia dokáže sa pohnúť takýmto smerom e, s osobitným zreteľom na tie príležitosti, ktoré ponúkajú tzv. big data, ten cloud computing a Internet of Things, tak potom jednotný digitálny trh sa skutočne stane nástrojom na vývoj, na rast, ktorý bude môcť vytvárať pracovné, kvalitné pracovné miesta pre mladých. Kelly. Pán Kelly? Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ešte raz chcem povedať, že e, som takisto hlasovala za túto správu, rovnako ako členovia našej politickej skupiny. Je to veľmi dôležitá téma pre nás všetkých, to je jasné a nadvezuje to na ostatné body, ktoré tu boli spomenuté, ako napríklad nezamestnanosť mladých alebo otázka žien podnikateľiek, o ktoré sme tu hovorili. Je to vynikajúca príležitosť pre Európsku úniu, ktorou sa dá vytvoriť veľké množstvo pracovných príležitostí a ďalšie pozitívne zmeny. 415 miliárd by sa dalo takto vytvoriť pre európske hospodárstvo, ak by sa nám skutočne podarilo celé to postaviť na noj tak, ako sa má. Otázka je, dá sa to takto postaviť na noj, alebo nie? musíme robiť všetko preto, aby sme sa zbavili všetkých e, bariér, ktoré nám stoja v ceste, ktoré stoja v ceste podnikateľom, aby sme urobili všetko preto, aby pre nakupovanie a obchodovanie online bolo čo možno najjednoduchšie. Ďakujem pekne, pani Harkin. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Podporila som túto správu o digitálnom jednotnom vnútornom trhu, pretože poskytuje rámec pre digitálnu budúcnosť. Nepodporila som pozmeňujúci návrh 24, hoci to bol návrh dielne ALDE. Tento pozmeňujúci návrh sa snažil zaviesť určitú vyváženosť tým, že bral na vedomie, že digitalizácia navyšuje autonómnosť a flexibilitu, ale takisto to umožňuje aj prístup nových vízie, pokiaľ je napríklad pracovný čas, burnout, vyhorenie a tak ďalej. Podporujem pôvodný text, podporila som pôvodný text, pretože tu sa apeluje na komisiu, aby táto sa vyjadrila negatívnym e, bodom, pokiaľ ide o digitalizáciu a k takým témam, ako je flexibilita rodiny, že ostatné, aj pokiaľ ide o rozvoj kognitívnych možností, schopností detí. Ja viem, že celý svet sa obrá digitálnym smerom, ale to neznamená, že sa slepo budeme hrnúť dopredu, bez toho, že by sme sa nepozreli na negatívne prvky neg- digitalizácie. Digitálne tak ako všetko ostatné nie je zárukou dobrých výsledkov. Musíme sa pozrieť na pozitívne a negatívne vplyvy, musíme zdôrazniť pozitívne a musíme robiť všetko tak, aby sme minimalizovali negatívne dopady. Ďakujem. Dobre, takto sme uzavreli vysvetlenie hlasovaní. Teraz je pozastavené toto zasadnutie a budeme pokračovať o 15.